Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi, aby som predstavil workshop o národných stratégiách eh, pre energetickú efektívnosť, obnovu budov a spotrebu. Chcem pripomenúť dôležitú prácu, ktorú eh, realizoval v nedávnej minulosti náš výbor. V tejto súvislosti parlament podporuje minimum 35 podiel energie z obnoviteľných zdrojov v eh, globálnej spotrebe, pokiaľ ide o budovy a potom je tam tá eh, samospotreba ako eh, posunené právo. Takisto sme rozhodli o energetickej efektívnosti, to schválil parlament. A tam sú záväzné e, ciele na úrovni EÚ, kde sa hovorí o 35-percentnom e, zlepšení a nie o národných cieľoch. No a potom je tam e, včera bola schválená v ITRE smernica energetické efektivnosti budov, tam sa má dekarbonizovať národný uh, stav fond budov. Budeme sa pozerať na energetickú efektívnosť, renováci- stratégie renovácie budov, príspevok stavebného sektoru a samovýroba e, energickej, e, elektrickej energie. Máme uh, niekoľko minút, kým príde uh, predseda uh, ITRE. Prezentácie budú eh, prednesené piatimi expertami a po prezentácii expertov eh, bude možnosť klásť otázky a získať odpovede. Prezentácie budú zverejnené na webe ITRE spolu so zhrnutím eh, tých prezentácií, takže dúfam, že viacerí sledujú, čo sa tu udeje, nielen tí, ktorí tu sedia. Experti majú maximálne 8 minút rečnícky čas. A chcem pripomenúť tak expertom ako aj poslancom, aby dodržali svoj stanovený čas, aby sme zvládli náš program Prvý rečník je pán Dolf Gilen, ktorý bude hovoriť o, najlepši- o osvedčených praxi štátoch, aby sa dosiahli ciele obnoviteľnej energie a mm, energetickej e, efektívnosti. Bol od roku 2011 riaditeľom e, Centra Irena v Bone. Dozera na prácu agentúre, ktorá radi členským štátom, pokiaľ ide o energetický status, cestovné mapy, energetické náklady, trhy, inovačné politiky. Predtým, než sa pridal, alebo než začal pracovať pre Inabol, e, šéfom e, Eh, jednotky pre energetickú efektívnosť v Unido. Nech sa páči, pán Kilen, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Dobrý deň, dámy a páni. Je mi veľkým potešením, že tu dnes eh, môžem eh, vystúpiť. Ja, tak povediať, načrtnem kontext aj pre ostatných. Moje kľúčové body sú, že medzi obnoviteľnými zdrojmi energie a energetickou efektivnosťou sú dôležité synergické efekty tak v sektore budov, ako aj v iných sektoroch, napríklad v doprave. Obnoviteľná energia a elektrifikácia eh, obnoviteľnými zdrojmi môže pomôcť zvýšiť celkovú efekt efektívnosť systému, zároveň eh, vyššia energetická efektívnosť spôsobuje, že rovnaký objem obnoviteľných zdrojov vykrie väčší objem eh, dodávok. A v končnom dôsledku nám ide o politické ciele, ako eh, je zniženie emisí skleníkových plynov a treba to všetko vnímať vo svetle znižovania spotreby a znižovania emisí. Elektromobilita Eh, tepelné pumpy a viaceré obnoviteľné alternatívy, ako je solárna, veterná energia, tiež môžu zohrať kľúčovú úlohu pri dosahovaní tých synergických efektov. Začali sme štúdiu o potenciále eh, obnoviteľných zdrojov eh, v, tu v Bruseli v pondelok a do roku 2030 je potenciál aspoň 34 obnoviteľných nákladovo efektívnych zdrojov ak, a samozrejme dá sa ísť aj ďalej. Čo sa týka politík, ktoré umožňujú, teda je potrebné e, zfunkčniť infraštruktúru, napríklad možnosti dobíjania elektrických automobilov, v sektore budov je dôležité v prvom rade sa pozrieť na obnovu budov, až potom na to, ako napríklad zavázať tepelné čerpadlá, čo samozrejme bude vyžadovať aj e, vykovracie systém pri nízkej teplote, takisto e, samospotreba a inteligentné nabíjatie, nabíjanie vozidiel. To sú príklady politík, ktoré sú zamerané na optimalizáciu systému. V globálnom meradle si myslíme, že 90 znížení emisí CO2, ktoré je potrebné do roku 2050, sa dá e, dosiahnuť e, dá, dá dosiahnuť práve z obnoviteľných e, zdrojov Podiel obnoviteľných zdrojov sa musí zvýšiť e, na približne 65 primárnej dodávky energie. To je tá zelená oblasť, slobčekám napravo. Dnes sme na úrovni približne 15 a aby sme sa tam dostali, musíme zvýšiť podiel o 1,4 percentuálneho boda ročne a momentálne rastieme asi o 0,2 percentuálneho boda ročne, čiže potrebujeme 7-násobné zvýšenie globálneho úsilia v raste obnoviteľných zdrojov. z pohľadu energetickej efektivnosti potrebujeme 2,5-2,6 ročné zlepšenie. E, v minulosti sme videli asi zlepšenie o 1,8 e, z globálneho pohľadu, takže aj tu je ešte e, priestor, ako sme už včera povedali v modelok sme spustili štúdiu o vyhliadkách obnoviteľnej energie v Európe. Náš záver je taký, že podstatne väčší podiel je možný a približujeme sa k pozícii parlamentu e, s našimi teda odporúčanými 34 percentami. Keď sa pozriete na tú medzeru, kam by sme sa dostali s súčasnou politikou, to je tá sivá oblasť a tých 34%, vidíme tam tri kategórie možností, jednak veľké úspory e, nákladov, potom mierne úspory a dodatkové úspory. Keď sa to skombinuje, e, napríklad elektromobilita, teplné čerpadla, e, to všetko je v tej strednej kategórii, ktorá je tu svetlo zelenou farbou znázornená. Pozreli sme sa na európsky potenciál zlepšením energetickej intenzity o 30 pretože o tom sa momentálne diskutuje. Zároveň sú tu iné štúdie, ktoré naznačujú, že je potenciál väčšieho zlepšenia tejto energetickej intenzívnosti o nejakých 35%, čiže s tými 30 sa dostaneme na 34% obnoviteľných. Keby to bolo 35% efekt, zlepšenie efektívnosti, dostali by sme sa na 37% obnoviteľných. Takže je to určitý náznak synergických efektov medzi týmito dvomi cieľmi. Urobili sme tiež podrobnú analýzu niekoľkých veľkých e, ekonomík. Zverejnili sme to minulý rok. Jeden z príkladov, na ktoré sme sa pozerali, bolo Nemecko. A tie čísla na úrovni krajiny ukazujú, podobný druh pozitívnych synergických efektov medzi podielom obnoviteľných a podielom e, energetickej efektívnosti. Čiže čím vyššia efektívnosť, tým vyšší aj podiel obnoviteľných energií, ktoré, čo, ktorý sa dá dosiahnuť. a efektívnosť pomáha zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov, ale zároveň obnoviteľné zdroje môžu pomôcť zvýšiť energetickú efektívnosť a jej zlepšenie. To na, ukazuje tento graf, čiže z globálneho hľadiska môžeme to uzavrieť tak, že približne 20, asi štvrtina zlepšenia energetickej efektívnosti, teda tohto potenciálu, je v zrýchlenom uplatňovaní obnoviteľných zdrojov najmä pokiaľ ide o elektrifikáciu dopravy e, z obnoviteľných zdrojov. To je veľmi dôležitý potenciál v tejto súvislosti. Príležitosti sú na jednej strane vo využití viac obnoviteľnej energie. Obyčajne veľa týchto alternatív sa počíta so 100% efektívnosťou pri e, výrobe. Keď sa pozriete na vyššiu e, efektivitu využitia energie, čo sú napríklad tie tepelné čerpadlá, tak máme celkový zisk, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť. To platí najmä pre solárnu a veternú a, e, a, vodnú energiu, pokiaľ ide o výrobu, samozrejme trošku iné je to, ak hovoríme o bioenergii, alebo ak hovoríme o geotermálnych eh, zdrojoch, čiže treba sa pozrieť aj na špecifika týchto kombinácií. Takže toľko stručný úvod do témy a myslím, že ďalší rečníci poskytnú ďalšie technické podrobnosti. Ďakujem veľmi pekne, pán Gílen, aj za to, že ste dodržali svoj časový limit. A teraz je mi potešením predstaviť druhú rečičku Kristiane Eger. Bude hovoriť o benchmarkingu e, národných stratégií energetickej efektivnosti členských štátov. Pani Eger je zástupkyňou e, manažéra e, o e, Energii Sparfaband, čo je energetická agentúra Horného Rakúska a je e, manažérko Cleantech Cluster Energy, čo je podnikateľská sieť približne 140 firiem, ktoré sú aktívne v obnoviteľnej energii a energetickej efektívnosti. Je tiež viceprezidentkou Federene, čo je Európska sieť regionálnych a environmentálnych agentúr je riaditeľkou konferencie Svetových dní udržateľnej energie, čo je jednou z najväčších svetových ročných e, konferencií v Európe o e, energetickej efektivnosti a obnoviteľných zdrojoch energie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dobrý deň. Informácie, ktoré vám prednesiem, sú z veľkého európskeho projektu, ale v prvom rade by som chcela predstaviť jednu priesvitku o svojom vlastnom regióne, pretože si myslím, že náš pokrok v energetickej e, e, zmene je príkladom dobrej kombinácie energetickej efektivnosti a obnoviteľných zdrojov. Och, toto nevyzerá dobre. Takže toto je pokrok v tom Eh, v tej energetickej transformácii v Hornom Rakúsku. Ako vidíte, eh, hore nadpis je energetická efektivnosť a obnoviteľné sú výťazným týmom. Tu sú teda obnoviteľné zdroje, ktoré predstavujú eh, tretinu primárnej z energetickej spotreby. My sme veľmi industrializovaný región. 60 1% vykurovania a 75 elektriny je z obnoviteľných E, polovica z toho je e, čistá biomasa, moderná biomasa, nie hydro, ako by ste si možno mysleli, to je časť tej druhej polovice a takisto solárna a trošku veternej energie. Druhý graf ukazuje e, emis, zniženie emisí skleníkových plynov zo stavieb, ktoré sme dosiahli za, posledné, za posledných 10 rokov, čiže 2005 až 2015 sme znížili emisie skleníkových plynov z budov o 43 a to v dôsledku rigoróznej kombinácie energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov pretože iba vtedy môžu byť obnoviteľné zdroje ekonomické, ak sa aj e, skombinujú s tým, čo ste vy už e, spomínali. Čiže e, ak si premyslíme tú dekarbonizáciu až do konca, tak je to absolútne zjavné. Keď sa diskutuje iba o podieloch, zaseknete sa v tej diskusii o tom, že koľko to všetko stojí, ale keď sa zamyslíte nad tými 100% čohokoľvek, tak kombinácia energetickej efektivnosti obnoviteľných zdrojov je viac než zjavná. Takže čo tu prinášam? To je výsledok analýzy politík. Toto je teda projekt energetickej efektivnosti, e, ktorý financuje EÚ. Analizujeme pokrok v týchto politikách energetickej efektivnosti v členských štátoch. E, mali sme najprv expertný prieskum, kde sme e, sa rozprávali s expertami, s 1100 expertami na energiu z všetkých 28 členských štátov, ako teda vnímajú e, skutočný pokrok v energetickej efektívnosti a v politikách tejto energetickej efektívnosti v svojich krajinách. Čiže aké politiky boli tu e, prijaté okrem iného aj tu v Európskom parlamente. Mám tu len jeden obrázok. A tu sme teda zoradili krajiny podľa dosiahnutého pokroku Nebudem teda sa vyjadrovať k jednotlivým dosiahnutým pokrokom. E, v modrom je 2015, zelená je 2012. A jedna vec e, je teda Ehm, zarážajúca. Tie ehm, pohyby nahor a nadol, ehm, ktoré sa dajú v každej krajine ľahko vysvetliť, zmení sa tam vláda, sú tam úsporné politiky v niektorých krajinách, ale myslím si, že celkový rozsah týchto poklesov či nárastov je trošku naozaj strašidelný, takže pozrieme sa na to, aký je dôvod. A zistili sme, že teda existujú krajiny, ktoré mm, tiež mali takéto politické zmeny, ľavica, právica, sociálni demokrati, zelení a tak ďalej. Všetky možné zmeny, konzervatívci. Ale e, viac menej si zachovali tú úroveň ambicioznosti svojich politík. A dôvod, ktorý sme našli, je, že našli uspokojivú odpoveď, prečo e, to pre nich má zmysel. Nie, e, že musíme to urobiť, pretože Brusel nám to hovorí, že to musíme urobiť. Nikto to v tých našich diskusiách nepovedal, že musíme to urobiť, lebo Brusel to po nás žiada. Takže máme tu taký pozitívny nátarí, narratív a dôležité je, že ten narratív je, sa my odlišujeme medzi jednotlivými krajinami. V niektorých krajinách ide o bezpečnosť, nezávislosť, inovácie, e, sociálne a zdravotné prínosy, priemyselnú konkurencieschopnosť, zmenu klímy a tak ďalej. A dobrý narratív vychádza zo silných čísiel. A myslím si, že všetci politici, experti spoločne musíme podstatne intenzívnejšie pracovať na tomto narratíve. Ďalej, e, ten odkaz od expertov je takýto. Zoradili sme politiky energetickej efektívnosti e, podľa ich účinnosti Žiadali sme sa mnohých, či ten nástroj funguje vo vašej krajine. Ehm, prekvapivé bolo, že E, teda tie nástroje, ktoré fungovali takmer všade. To sú energetické požiadavky pre nové budovy, obnovy, obnovené budovy, e, energetické označovanie produktov a certifikácia. E, takže aké sú to nástroje? Toto sú silné regulácie EÚ, dlhodobé politiky. Všetky ostatné politiky eh, boli skôr náchylné na tie no, poklasy či nárasty. Ak bola vláda viac sa, tak ste dostali viac peňazí, lepšie stimuly, eh, zlepšilo sa to. Ale tieto politiky, ktoré sú priamo, viac menej priamo z európskych smerníc, tie sú na najvyšších pozíciách. Toto preskočím. Takže. Á, vrátim sa Eh, jeden prvok, ktorý sa tu ukázal, že potrebujeme eh, viac podnikať v energetickej efektívnosti, nič nové, ale išli sme aj eh, hlbšie, prečo sa teda firmy alebo biznis lepšie býva v niektorých krajinách a v niektorých zase nie. A zistili sme, že v krajinách, kde bol ekonomický rámec, ktorý umožňoval najmä malým a stredným podnikom, e, aby energetická efektivnosť bol ich hlavný predmet podnikania, nie nejaký vedľajší produkt, ale ak je to naozaj ten, ten e, hlavný predmet, tak dokázali využiť ten potenciál a systematicky riešili e, potenciál energetickej efektívnosti. Takže v niektorých krajinách článok 7 smernice o energetickej efektívnosti priniesol tento účinok, v mnohých iných nie. No a keď sa títo ľudia pozerajú na tie potenciály, tak e, tiež otvárajú dvere ďalším produktom a službám. No a napokon posledné zistenie z môjho vlastného regiónu Takto my pristupujeme k energe- politikám energetickej efektívnosti alebo udržateľnej e, energie. Nevidíte nevidíte teda nadpis. Nadpis je, že je tam teda ten cukor a bič a tamburína, aj keď na obrázku je eh, podľa anglického idiomu mrkva a, a palica. No a e, zmena nesa, nezačína e, v tej peňaženke, tú peňaženku budete potrebovať, ale zmena začína v hlave a preto všetky tie informácie, toto je príklad našich politík, energetické poradenstvo, Máme 10 tisíc takýchto eh, priamých konzultácií. Tento narratív vlastne prinášame k ľuďom. Prečo to majú urobiť? Nie len preto, že úsporia viac či menej peniazy. To je dôležité, ale je mnoho ďalších prínosov. Čiže na záver, eh, čo chcú experti? Experti chcú ambiciozne ciele, politické balíky a dôležitejšie než druh politiky je eh, spolahlivosť, a potrebujeme dobré narratívy a takto dokážeme z Európy urobiť e, lídra v udržateľnej energii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Budeme o tom diskutovať neskôr. V tejto chvíli by som chcel predstaviť tretieho <clears throat> rečníka, pána Jamesa Drinkwatera. Po anglicky to znamená pije vodu. Videl som vás piť vodu, takže je to v téme povie nám o tom, ako národné a regionálne stratégie môžu byť efektívnym nástrojom na modernizáciu existujúcich budov v EÚ. Pán Drinkwater je poradca a koordinátor globálnych a európskych politických procesov v oblasti udržateľných budov vedie e, dialógy s vyše 2000 e, zúčastnenými stranami v európskych krajinách v rámci e, projektu v horizonte 2020. Ide tu o implementáciu národných a regionálnych stratégií. Taktiež implementoval 20 projektov elektronických map. Pán Drinkwater, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ako ste povedali, naša organizácia posledné dva roky strávila tým, že koordinovala naozaj obrovskú snahu, ktorá sa sústredí na spolu e, navrhnutie e, relevantných stratégií. E, organizovali sme vyše 100 podujatí v 40 teda v 14 členských štátoch a mnohých me- veľkých mestách týchto krajín. A ja by som sa s vami rád podelila o informácie, ktoré som sa popri tom naučil Naozaj renovačné stratégie zohrávajú veľmi dôležitú viditeľnú úlohu v rámci novej smernice o renovácii budov. Hlavná vec, o ktorú by som sa s vami chcel podeliť, o čo som sa naučil, je, že nedá sa e, tak vyhodiť rovnou čiarou. Toto sú naozaj komplexné zmeny, sú to živý, živé organizmy a musíme myslieť na to, keď e, organizujeme, pardon, e, vytvárame stratégie pre ľudí. A čo som mal na mysli je, keď sa hádže skala, niečo neživé a keď vyhodíte holubicu, vtáka, čo je niečo živé. E, skalou je to veľmi ľahké, je to veľmi predvydateľné, dá sa predpo, pre, vypočítať, kde tá skala dopadne, keď ju hodíme. E, ako trajektóriou e, to poletí. Ale keď e, máme na starosti, keď riešime komplexný živý organizmus, ako je vták, tak nám žiadne plánovanie nepomôže presne naplánovať, ako trajektóriou presne bude letieť a kde pristane. Čiže čo sme sa naozaj naučili je, že je potrebné prestať hádzať tie vtáky v rovnej linke, ale je potrebné naozaj nastaviť naozaj ľudský proces a vytvoriť efektívne stratégie. Takže prvá vec, o ktorú by som sa s vami rád podelil, nové EPBD veľmi inteligentne zahrania e, verejné konzultácie ako kľúčový komponent e, dizajnu renovačných stratégií. Ale myslím si, že je potrebné zajsť ešte ďalej od konzultácií k budovaniu komunít. Začali sme budovať silné medziodvetvové platformy v každom členskom štáte, v ktorom sme boli aktívni. Naozaj radi hovoríme o opatreniach a meraní a podarilo sa nám zmerať kvalitu spolupráce v jednotlivých skupinách zúčastnených strán e, a vždy sme mali e, zostavený správny tým a na základe mojej skúsenosti vám môžem povedať, že energetická efektivita a obnoviteľné zdroje a komunity, ktoré sa týmto oblastiam zmenujú, nemusia nutne sedieť za jedným stolom, keď e, riešia implementačné stratégie. E, zmenu sme videli tam, kde sa tie stratégie nesústredia iba na oblasť budov, ale na udržateľné urbánne plánovanie a otázky týkajúce sa e, miestnych samozpráv. A to je podľa mňa naozaj kľúčový prvok pre všetky stratégie. Je to dôležité preto, aby sme e, prepojili všetky tieto komunity a súčasnené strany. Musíme nastaviť naozaj veľmi štrukturovaný postup. Kvalita tohto postupu totiž to potom určí kvalitu výsledku. Pred začetím týchto pro, tohto projektu sme nikdy neprepojili banky, univerzity, expertov na e, ekologické budovy <clears throat> okolo jedného stola. Teraz sú okolo jedného stola a vytvárajú schému, paneurópsku schému na energetickú efektivitu. Je to naozaj zásadné. Druhá vec, o ktorej som chcel hovoriť. V rámci stratégií sa musíme presunúť z pre, prehľadov e, E, k rámcom vplyvu. <clears throat> Opýtal by som sa vás, či by ste zamestnali 100 ľudí a potom nechceli, e, aby o tom vôbec písali nejaké správy o pokroku, alebo by ste spolu navzájom komunikovali, čo je podľa vás lepšie. Na každej úrovni, štátnej úrovni je zhruba 1000 500 dôležitých veľkých iniciatív medzi súkromným a verejným sektorom, kde sa riešia práve otázky energetickej efektívnosti, e, o svete, financiách, e, právnych predpisoch a tak ďalej. Ale zdá sa nám to veľmi málo, najmä pokiaľ ide o tie iniciatíve mimo verejného sektora. Je naozaj mimoriadne náročné preto identifikovať e, skutočné overené postupy na základe dopadov. Takže ten tým bol obrovský, to, tých výskumov bolo veľa, ale nebola tu pre, nastavená dobrá komunikácia v rámci týmu. Ehm, zistili sme, že je veľmi efektívne e, sústreďovať sa na e, iniciatívy týkajúce sa osvety, e, finančných, ekonomických otázok a e, administratívnych otázok, je dôležité, aby títo všetci spolupracovali v klástroch. Pretože, ako som už spomínal, ten, tie trajektórie letu vtáka, každý ide nejak inak, ale keďže vedia, že majú spoločný diel, tak e, po, spoločne napredujú. Je to naozaj kľúčové, aby sme sa poučili, aké sú tie najefektívnejšie riešenia. No a teda učiť sa musíme nielen z tých jednotlivých politik, ale obmedzenými. Uvediem príklad. Predstavte si miestnu stavebnú spoločnosť, ktorá má na starosti e, do roku 2050 postaviť e, sieť e, pre svoje mesto. Je to náročný projekt, majú <clears throat> ma, budú potrebovať finančné oddelenie, budú potrebovať marketingové oddelenie, budú potrebovať oddelenie pre ľudské zdroje, budú potrebovať vynikajúci tým organizačnú stratégiu, aby ubezpečili, že sa to vybuduje tak to je taká paralela. No a ďalších pár stručných bodov. Hovorili sme o tej energetickej efektívnosti. E, kľúčová schéma je, aby každá e, budova alebo každý plán e, bol nastavený tak, aby, sa, aby dosiahol tú úroveň 2% v rámci budov. V tomto prípade, keď hovoríme o poskytovateľoch e, hypoték na nehnuteľnosti je dôležité, aby oni naozaj e, do tohto boli zaangažovaní, aby, bol, aby sa dosiahla odolnosť. A my sme vy, vy, určili, alebo teda identifikovali nástroj, ktorý je naozaj dôležitý. Je to e, pas na renováciu budov, ktorý bude naozaj zásadný pre dosiahnutie rozvoja trhu. Investori budú schopní e, financovať takéto typy renovácií ešte počas životného, teda počas životného cykla budovy určite do, do, do, do, do, priniesie dobré výsledky. A posledný bod, opäť, je to o ľuďoch. Hovorili sme veľa o nákladovej efektivnosti, o renovácii budov pri e, dosiahnutí takmer nulovej hodnoty e, z minutej energie. Um, ale hovorím tu teraz o pravidle 90. Keď máte e, kancelárskú budovu, tak iba 1% e, sú náklady na energiu. Čiže tie náklady sa nemôžu odpočítavať od nákladov na energiu. Ľudia zamestnanci, to je váš profit, to je vaša produktivita, to je 90% vašich prevádzkových nákladov. A keď chcete rozprávať s finančným riaditeľom podniku o tom, prečo by mal e, vylepšiť svoju budovu, tak musíte hovoriť o výkone ľudí a o tom, im má dopad e, výkonnosť budovy na výkonnosť ľudí. A myslím si, že FBD správne identifikuje, že zdravý, e, zdravé prostredie naozaj prináša e, výsledky v oblasti efektivity, je dôležité, aby sme vytvárali také e, nástroje, ktoré vytvárajú jasné linky medzi <clears throat> tou kvalitou budovy a kvalitou e, zamestnancov, napríklad tým, že ako často sú chorí, ako sú spokojní a tak ďalej. A Začal som s obrázkom toho, ako renovačná stratégia môže byť ako vták, ktorý vyletí z, z, z rúk a nevieme, kam pôjde. Tak končím obrázkom, ktorý je veľmi štrukturovaný a tým chcem povedať, že je naozaj možné e, nas, na, nasmerovať e, zúčastnené strany tým, kam majú ísť. Ďakujem za tieto príklady s vtákmi. Pripomenulo mi to niečo, čo som počul, keď som pracoval pre jednu veľkú americkú firmu. Oni mali slogan e, Môžete byť ako divé husy, pokiaľ letíte vo formácii. Ďalší rečník, pán Peter Wouters, predstaví príspevok výskumu a inovácií do e, odvetvia e, stavebníctva, pokiaľ ide o otázku energetickej efektívnosti a integrácie obnoviteľnej energie do stavieb. Pán Walters je manažerom e, a riaditeľom e, e, v Belgickom výskumnom ústave pre stavby. Zameriava sa na zlepšovanie kvality odvetvia budov, budovania a najmä pokiaľ ide o technické, technickú reguláciu a hodnotenie systémov. Ďakujem za slovo, pán predseda. Začal by som s troma závermi, ktoré potom jednotlivo e, objasním. Myslím si, že politici e, by mali naozaj sa zameriavať na to, aby uľahčili riadne e, správne hodnotenie inovatívnych budov a kontrolných technológií, konštru- ďalej stavba 4.0 môže významne prispieť k inteligentnej implementácii politik týkajúcich sa e, energie budov, ale vyžaduje si to prípravu. A po tretie, politiky týkajúce sa renovácie a riešenia e, treba rozšíriť na ďalšie sféry. Je kontext, energetická politika, musíme sa zamerať na to, aké požiadavky, e, aké výzvy stoja pred nami v prípade re- rekonštrukcií. Ďalej musí tu byť dôvera zo strany občanov. A po tretie, dopad na životné prostredie existujúcich budov sa musí drasticky zredukovať do roku 2050, čo bude jednoznačne z hospodárskeho hľadiska náročné pre tie existujúce budove. Pokiaľ ide o technológiu, mm, stavebné materiály a tak ďalej. Dochádza tu k veľ, veľkému postupu, veľkému posunu. Taktiež je tu pokrok v oblasti digitálnej konštrukcie e, a potom e, je tu ďalšia vec, že obnoviteľné zdroje energie budú, budú pokrývať stále viac a viac e, z, z koláča energetickej stavebníctva do roku 2050. Takže začnem to prvou časťou rozvoj týka sa to budovania stavebníctva a rozvoja nových materiálov systémov. Niektoré e, nové technológie sú dobré e, zohr, e, ko, klimatizácia, slnečná energia, inteligentné okná, tesnenia a tak ďalej. Je tu naozaj obrovský potenciál čo všetko môže viesť k zníženiu požiadaviek na energiu a umožňuje to vyššiu mieru produkcie a vyššiu mieru kontroly. Taktiež klíma vo vnútri budovy je veľmi dôležitá pre našich občanov. Pre členské štáty, čo môže byť náročné, keď budú transponovať PVD do, do národných e, právnych predpisov, je, aby existovali naozaj robustné rámce, aby všetky tieto inovatívne technológie sa zohľadnili aj v národných e, metodách výpočtov, pretože pokiaľ nie, tak to predstaví bariéru pre inováciu. Nedávno sme ukončili európsky projekt, ktorý sa volal Kvaliček. Poukazuje na to, že v mnohých členských štátoch integrácia inovatívnych technológií ešte sa musí zlepšiť. Takže ako som povedal, pokiaľ nebude existovať vo vašom rámci možnosť jednoduchej aktualizácie inovácie, tak budete tú inováciu sami blokovať. Druhý záver sa týkal uh, Construction 4.0 BIM. Ako viete, veľa sa deje v tejto sfére. Sú to napríklad drony eh, a ďalšie zlepšenia v oblasti stavebníctva, napríklad digitálne modely. Uh, je tu naozaj veľmi veľa činností, ktoré je možné v tomto rámci e, e, riadiť. Je to naozaj mimoriadne dôležitý nástroj na dosiahnutie e, riadnej implementácie e, týchto politík. A je tiež jasné, že keď sa chceme dopracovať k e, e, tej hranici takmer nulovej energetickej spotreby budov, tak musíme spolupracovať s architektami, konzultantmi a vyžaduje si to naozaj obrovskú mieru údajov, ktoré je potrebné hodnotiť. Ako som už vysvetlil, transpozícia niekedy môže byť prekažkou inováciám, je naozaj neľahké zhodnotiť všetky možné problémy, napríklad prekurovanie, čo je stále väčší a väčší problém. Taktiež často vidíme, nedostatočné uplatňovanie, presadzovanie, čiže e, je tu potom problém s dôverou. Ďalej, aj keď sú tie celkové ciele v členských štátoch podobné, každá krajina má stále svoju vlastnú metódu, pokúša sa to zjednodušovať a potom z toho vyplývajú rôzne postupy, rôzne výsledky. Ale zoberme si ako napríklad Google Maps alebo Waze, je to e, rovnaké v celej Európe. No a pokiaľ ide o, tú inteligent, to, o to inteligentné hodnotenie, je, je to náročné a ďalej vidíme tu obrovský rozvoj v oblasti obnoviteľných zdrojov a konkrétne v oblasti nehnuteľnosti to môže byť náročné najmä z hľadiska národných metód. Pokiaľ ide o potenciálny e, dopad BIM, pokiaľ je nejaký building vypracovaný v modeli BIM, tak máte k dispozícii obrovské množstvo údajov, nielen pre energiu, ale pre iné sféry, čo znamená, že je možné proces na jednej strane zjednodušiť a mať k dispozícii naozaj veľmi podrobnú analýzu, čo môže e, viesť k nižšej miere problémov, pretože všetci vedia presne, čo od, toho, od tej budovy chcú dosiahnuť. <clears throat> No a vy, vylepší sa tým aj celkový proces dizajnu. Myslím si, že BIM taktiež môže prispieť k zlepšeniu prác ako takých. a zlepšuje to aj životné prostredie, e, životný cyklus. Tam môžeš všade BIM k tomuto prispieť. Regulačné orgány by mali sa sústrediť na to, ako toto integrovať a v otázke štandardizácie by sme sa mali zamerať na to, ako optimalizovať normy tak, aby sme naozaj dosiahli maximálne možné výsledky mm, e, prostredníctvom BIM. Po tretie, dlhodobá perspektíva je zjavné, že obnoviteľné zdroje energie sú veľmi dôležité. Častokrát e, myslíme na 2050 a chceme dnešnými riešeniami vyriešiť situáciu e, zajtrajška. V Bruseli je samozrejme napríklad jasné, že je potrebné odizolovať budovy, že je potrebný efektívny systém vykurovania, ale napríklad v roku 2030 E, budú existovať už iné technológie, e, kondenzačné e, kotle napríklad sa môžu zdať, dnes sa môžu kondenzačné kotle zdať ako dobré riešenie, ale za 20 rokov to môže už vyzerať úplne inak. Takže je dôležité, aby už dnes sme pripravili občanov aj naše politiky e, smerom k týmto dlhodobým cieľom pretože potenciál nových technológií je dôležitým prvkom. Ďalšia oblasť je naozaj jasné, že je potrebné, aby všetky budovy boli energeticky efektívne, e, zatesnené, za, ale zoberme si napríklad Spojené kráľovstvo, Holandsko, Belgicko, tie budovy nie sú dobre zateplené, nie sú dobre izolované. je otázka, do akej miery to treba, mm, treba budovať. Druhá vec, napríklad, keď nemáme izolovanú podlahu, mohli by sme vymeniť, ale e, treba to vždy zvažovať. Každopádne, toto boli tie tri závery, ktorými som aj začala, ktoré som sa vám pokusil takto vysvetliť. Ďakujem za pozornosť. Európy, pokiaľ ide o šetrné využívanie elektriny. Pán Vegáš je riaditeľom je tiež predsedom Španielskej asociácie e, kúrenia a chladenia. Nech sa páči, pán profesor. Ďakujem veľmi pekne, keďže k dispozícii je tlmočenie. Uprednostnil by som hovoriť po španielsky. Je pre mňa veľkým potešením vystúpiť tu v mene našej agentúry a spomenúť naše skúsenosti. Ide o skúsenosti z výmeny skúseností medzi viacerými európskymi krajinami, pokiaľ ide o vlastnú výrobu a spotrebu Väčšinou ehm, teda vyrábame, ehm, pokiaľ je obnoviteľné zdroje, ehm, opierame sa hlavne o slnečnú energiu, menej je toho pokryť o vodnú energiu, vybudovávajú sa stále nové zariadenia. Fotovoltaika je veľmi dôležitá v tejto oblasti. Náklady na ňu sa čoraz znižujú, e, jej efektivita sa e, silne zvýšila. Je to veľmi spolahlivá technológia, nie je e, jej inštalácia technologicky náročná. Údržba je jednoduchá, netreba prerušovať kvôli nej e, e, vlastne normálne využívanie. keď e, inštalujeme fotovoltaické platne, e, Vychýbame sa teda tomu, že by sme museli riešiť e, ďalšie ekologické dopady. A tiež ďalšia vec budovy mali e, tiež e, e, veľkú zodpovednosť, pretože sú zodpovedné za 40 všetkých emisí. Fotovoltaická elektrina tomu teda napomáha. Počíta sa, že 80 domácností by mohlo dostatočne produkovať elektrinu, ktorá by slúžila na samospotrebu, ale tieto nemajú znalosti, financovanie, a tiež e, tu e, je legislatívna neistota. Legislatíva je veľkou prekážkou na e, mape, ktorú pred sebou máte, vidíte že v EÚ sa veľmi málo takéto panely využívajú. Vidíte, že Taliansko je na tom pomerne dobre, 7,7 sa pokrýva vlastne Eh, elektrinou pre vlastnú spotrebu. V Španielsku máme 0,6 Keď to porovnáme napríklad s Dánskom, kde je používanie dvojnásobne vyššie a pritom Španielsko, treba povedať, má lepšie podmienky pre fotovoltaickú energiu v mojom regióne sme minulý rok využili linku pomoci eh, do výšky 20 až 40 ceny eh, inštalácie a to viedlo k zvýšeniu počtu zariadení 93 nových a 97 izolovaných s batériami. Vďaka tomu sme dosiahli výkon 5 MW naďalej za to tým, že mu znižuje faktúru za elektrinu. A treťou možnosťou je ekonomická odmena, aby elektrina, ktorá sa e, predáva do siete, bola normálne. postupne podporuje vytváranie týchto systémov. A najčastejšie to je žltá skupina Česká republika, Portugalsko, Nemecko, Malta. Rôzne opatrenia, ktoré zjednodušujú využívanie tejto elektriny legislatíva e, v krajinách. To porovnanie je veľmi zložité, pretože porovnanie svetelného žiarenia alebo aj podpory v rôznych krajinách sú odlišné. Povedal, sú to trošku také všeobecné príklady, z ktorých môžete vyvodovať len veľmi všeobecné závery. A tu máme teraz porovnanie Švedska sú systémy družstie. V tomto nemeckom systéme je zaujímavé, veľmi zaujímavé zdieľané e, používanie posledníctvom e, družstva, aký to môže mať dopad. Keď e, hovoríme o balíčku čistej energie, jeho... ďalším záverom je, že Eh, na energetickom eh, trhu budú mať zaujímavú dôležitú úlohu, že všetky politiky podpory musia byť stabilné, nemôžu sa často meniť, ale ako to vo všetkých krajinách zabezpečiť, ako zabezpečiť, že nebude dochádzať k legislatívnym zmenám, kvalifikovať, aké sú eh, náklady na samospotrebu a mali by sme zakázať poplatky za systémy skladovania zaujímavé obdobie pre návratnosť investícií. Takže hlavnou bariérou sú legislatívnych meračov, by tiež zatraktívnilo používanie eh, zariadení na eh, samospotrebu, tiež by to zohrávalo ceny, zakupovanú energiu, financovanie je tiež eh, prekážkou. Navrhuje sa záruka zo strany EÚ. V tomto prípade sú také značné, že aby sme mali túto technológiu čo najrýchlejšie začať implementovávať. Čím skôr tak urobíme, tým to bude pre nás lepšia e, časového limitu dvoch minút. E, Turmes. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem e, naozaj za vysoko kvalitné vstupy z vašej strany. Chcem sa sústrediť na inovácie. Takže nové budovy ktoré sú teda nulové, alebo teda e, e, dokonca vyrábajú elektrón, to je dosť jednoduché, ale výzvou sú práve v tom e, stavebníctvo. 98% aktérov v stavebníctve e, zamestnávajú menej než 10 ľudí. E, pokiaľ ide o zručnosti, o logistiku, je to naozaj katastrofa v, v tomto odvetví. Treba na tomto začať pracovať Mohli by ste pozrieť o toto prepojenie, napríklad renovačný e, pás, alebo ako teda veci e, spájať, aká je e, budúcnosť v tejto oblasti. Podľa mňa potrebujeme 3D e, e, re, renovácie, ktoré e, sa udejú za pár dní, nie za napríklad 8 mesiacov, takže treba zrýchlovať tieto procesy, čo môžeme preto urobiť. A vstupujeme do e, obdobia veľmi e, vlastne e, e, ceny ropy zemného plynu. Takže keď sme kedy si slubovali ľuďom, že bude navracať, a možno by bolo dobré teraz sústrediť sa ani nie hnutelných zdrojoch energie, ktoré sú veľmi nákladovo efektívne pre naše členské štáty a um, teraz čoraz viac uvedomuje potrebu dekarbonizácie a preto zavádza mnohé spôsoby za týmto účelom. A tiež eh, mnohí z nich eh, povedali, že marketing aj e, e, predaj sa stretáva čoraz časť, Teda zvyšuje sa povedomie verejnosti o potrebe dekarbonizácie a preto je na nás, na európskej úrovni, aj na úrovni členských štátov, e, podporovať e, tento vývoj. Súhlasím e, skôr len pred e, týždňom. Každý Mm, vtedy mi napadlo, že naozaj sa potrebujeme e, um, prinútiť e, motivovať e, naozaj. A pokiaľ ide o spotrebu, myslím, že väčšina spotrebiteľov si ani neuvedomuje potenciál, ehm, ktorý tu je. Takže sú tu obrovské príležitosti tieto veci realizovať, ale jednoducho toto posolstvo nevysielame rozvoj a ja Eh, len rozmýšľam nad tým, ako by sme mohli napomôcť eh, tomu, aby sa toto začalo eh, na tom, či by sme mali mať národné alebo európske ciele a prekvapilo ma, že tí ľudia, ktorí sa zastávajú často Európy v týchto krajinách, krajina, ktorá veľmi rýchlo sa odpriemyselňuje, stráca pracovné miesta v priemysle a získava ich vo fide o týchto vtákoch je e, tu jeden veľký e, e, vták v tejto klietke a to vládne buď vláda, vlastne štáty. Nemali by sme očakávať, aby tie vlády, ktoré teda stále o týchto témach hovoria, budovy sú na tom horšie, rovnako alebo lepšie. No a hm, Mám tiež jednoduchú otázku. Je tu roz... mám e, otázku pre vás. Spomenuli ste, že e, vo veľmi veľa krajinách je situácia veľmi dobrá, v iných nie. Prahujem, aby e, sme teraz dali priestor expertom, aby ich zodpovedali. Ak by ste mali ďalšie otázky, potom v druhom kole bude možnosť. Uh, thank you very much for Ďakujem pekne za tieto otázky. Mne ste položili konkrétnu otázku, pokiaľ ide o národné či európske ciele. Predpokladám, že ste hovorili o obnoviteľných zdrojoch v, tejto, v tomto kontexte. Na rok 2000, 2020 samozrejme máme národné, európske ciele, teda národné ciele, ktoré potom spolutvoria európsky a je škoda, že to nemáme aj na rok 2030. Hlavný dôvod je, že to nevytvára dostatočnú istotu pre investorov. Ale samozrejme, bude tu proces na to, aby sa zabezpečilo, že akýkoľvek cieľ sa v končnom dôsledku dohodne na európskej úrovni do roku 2030, že príspevok krajín k tomuto cieľu vlastne spoločne vydajú ten európsky cieľ. Bude to komplikovaný proces, bude to trvať niekoľko rokov, nie je to ideálne, ale snáď sa dopracujeme k niečomu, čo prinesie väčšiu jasnosť. Druhý bod, ktorý s tým súvisí, samozrejme, hovoríme o obnoviteľných zdrojoch, energetickej efektivnosti, ale tam ešte je tu CO2 a skleníkové plyny. Povedzme, že ten rámec vyzerá tu trošku taký robustnejší. Čiže ak chceme zabezpečiť, aby energetická politika a klimatická politika sa navzájom posilňovali, je to veľmi dôležitá súčasť celkovej odpovede. A myslím si, že pani Eger už naznačila, že mnoho z tých štandardov Ďakujem. Začnem e, klodom Nož. A um, k tomu, čo povedal ten pán. Áno, ceny fosílnych palív nás veľmi tvrdo zasah- zasiahli v sektore obnoviteľných zdrojov, čiže čo by sme od vás naozaj e, privítali je zákaz e, takýchto e, olejových boilerov v nových budovách. My sa o to snažíme a to riziko regulačné v končnom sudku bolo príliš vysoké takže sme sa neodvážili do toho ísť. Ale ak v novej rámcovej legislatíve by bolo aspoň akési povzbudenie, aj keď si uvedomujem, že nemôžete to len tak um, nanútiť, ale keby ste povzbudili členské štáty, aby aspoň zakázali e, tieto olejové boilery v nových budovách, to by bolo skutočne nesmierne užitočné. E, dalo by to stabilitu a rámec aspoň tým ambiciozným vládam. Dekarbonizácia priemyslu. Áno, to je mm, téma dneška. Ja vo svojej vlastnej krajine vedem veľké iniciatívy na podporu tých e, priekopníkov vo výrobnom priemysle. A to, čo vy ste povedali, má ukázať, že áno, dekarbonizácia nebráni priemyselnej e, konkurencieschopnosti, naopak pomáha aj z dlhodobého hľadiska. A to je jeden z tých odkazov, ktoré tu musíme šíriť. Ciele EÚ sú ako podnikateľský plán. Dávajú nám stabilitu, dávajú stabilitu všetkým, ktorí sa do toho chcú postiť, pustiť, aby mohli povedať, že áno, preto potrebujeme um, ciele na úrovni EÚ, národnej, a regionálnej a lokálnej, pretože ľudia sú súťaživí a potrebujú sa porovnávať na základe uh, konkrétnych čísiel. Čo sa týka tej hitparády, ďakujem za tento pekný uh, obrázok, to nebolo naše zoradenie. To hovorili experti samotní, ako oni vnímajú pokrok vo svojej krajine. Takže to, bola, to bolo relatívne číslo a nezohľadňovalo to e, čísla spotreby alebo energetické efektivnosti. Zohľadňovalo to, že ako experti vo svojom reálnom živote vidia, či tam či mm, boli prijaté nové politiky alebo nové programy, či e, sa teda zjednodušil ten náš život, či to pomáha tomu, čo robíme. No a toto je tá reálna situácia ľudí, ktorí pracujú vo verejnom sektore, v priemysle a tak ďalej. Toto bola nejaká e, dokumentárna iba záťaž e, pri posudzovaní kvality budovy a tak ďalej. Čiže je to výzva. Áno, pre nás to má zmysel. Nejaká e, dokumentárna iba záťaž e, pri posudzovaní kvality budovy a tak ďalej. Čiže je to výzva. Áno, pre nás to má zmysel. Ja som bol so sieťami miest, veľkými nadáciami. Pozeral som sa na to, ako verejný sektor sa e, dostal do popredia, nielen pokiaľ ide o stanovenie, e, ktoré vlastne povedzme ministerstva alebo mm, ústredné vlády. Musíme renovovať to, čo má pre nás najväčší ekonomický investovať do lepších zručností, aj pokiaľ ide o teda e, stavníkov a tak ďalej. V pondelok som bol na záverečnej ceremonii projekt ProfTrack, stavebné metódy, a myslím, že mm, teda dejú sa veci, napríklad takéto tým, čiže sektor stavníctva si uvedomuje tie výzvy, vidíme tam aj určité zlepšenie. No a tretia vec, to je tá výstava a BIM môže mať dopad Zrušnosti sa ľahšie dostanú k ľuďom práve na stavbe modernými. Výzva bola, ako znížiť spotrebu energie na kúrenie. Dnes potrebujeme globálnejší, holistickejší prístup. Rôzne druhy budov, ale rozdiely sú povedzme medzi Španielskom a Švedskom, aké, aké majú oni riešenia, ale treba sa na to holisticky pozerať. Áno, ospravedlňujem sa, že som medzi časom sa to navzájom povzbudiť. A keď sa pozriem na svoju krajinu, klimatické ciele, nová koalícia od nich upustila, ktorá teraz vzniká, že aj tak sa to nezmení, ostane nám uhlie a uvidíme, aby sa nič nestalo. No, ja som sa chcela opýtať všeobecne, kde vidíte najväčšie prekážky v členskokovaniach? Nemala by EÚ klásť podstatne e, záväznejšie požiadavky než doteraz, takže čiastočne to aspoň kritizujeme. A druhá vec, hm, tak úplne hm, zlá vec. Niekto to povedal, že energetická, e, alebo teda hm, majú otázku energetickej chudoby, kde sú povedzme aj e, také bytové podmienky, že niektoré menšiny žijú v naozaj strašných podmienkach. Takže je tam mnoho budov bez energetické jasné, infraštruktúra musí vzniknúť. A aj v Nemecku dnes je teda ten rozsudok od diesli a dúfam, že to bude dôsledné. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Turmes. Ďakujem, že sa ešte môžem e, opýtať. Otázka e, zručnosti. Včera e, som mal stretnutie v Pays de la Loire vo Francúzsku. Eh, aká je realita? Je to Euró- sú to európske programy alebo národné programy, ktoré sa najlepšie hodia na to, aby ehm, priniesli vyššiu úroveň, vyššiu úroveň zručnosti, alebo stavebníctvo ako také je veľmi lokálne. Čo by teda znamenalo, že ak chceme niečo zmeniť, tak v ďalšom viacročnom finančnom rámci by sme potrebovali dostatočné prostriedky možno na spúšťanie európskych programov, ale možno aj na to, aby sme pomohli týmto regiónom, ako je Extremadura a ďalšie, ďalším regiónom, aby naozaj na lokálnej krajiny pracovali na zlepšení tých zručností. Čiže akým máte z toho dojem. A druhá vec, je tu eh, lobby, o ktorej nikto nehovorí. To je lobby majiteľov uh, využívajú na zvýšenie e, nájomných a cien nehnuteľností a práve dragy a tak ďalej. A títo e, o tom hovoria v Berlíne a inde. Takže a aká je vaša skúsenosť? Myslím, že by sme nemali byť naivní. Pokiaľ ide o automobilovú politiku, je tu lobby, ktorá nechce ktorý sa cítite najkvalifikovanejší odpoveda na tie otázky. Tak nech sa páči, pretože ja ne, nedokážem rozhodnúť, kto by mal na ktorú otázku odpovedať. Um, well, um... Vyjadrím sa k obom otázkam po nemecky. No, keď už hovoríme po nemecky, tak aj ja. Členské štáty bloku... Nie, predsa len pôjdem po anglicky. Členské štáty blokujú väčšinu vecí, ktoré regióny chcú a na úrovni EÚ to nie je inak. Podľa mňa sa to redukuje na politiku, pokiaľ to má hodnotu pre vás a v našom odvetví, vrátane mňa, sme už dlho argumentovali len ochranou klímy a všetci vieme, že to už ľudí nebaví, už toho majú plnú hlavu, ale pokiaľ prinesiete také argumenty, ktoré týchto ľudí zaujímajú, konkurencieschopnosť a tak ďalej, tak sa situácia mení. U nás sa zmenila vláda a teraz e, sa všetko točí okolo konkurencieschopnosti a podarilo sa nám e, zachovať takmer všetky programy, pretože sa nám jednoducho podarilo nájsť taký argument, ktorý sa ľuďom pri moci pozdáva. Myslím si, že o tom toto je. A ja, mne to nevadí, pretože proste takto funguje. Takže to, čo funguje pre členské štáty, by to malo fungovať pre všetkých, e, e, kto chcú niečo robiť, napríklad organizácie majiteľov domov. Jednoducho proste musíme pritlačiť na to miesto, kde ich to bude bolieť, kde, to bude, kde budú reagovať. Napríklad e, nárast ceny e, nehnuteľnosti, to by mohol byť dobrý argument. No a pokiaľ ide o stavebné odvetvie, v našom regióne je to naozaj lokálna záležitosť. Nie, nie je to ani dokonca na regionálnej úrovni, je to naozaj na miestnej úrovni. A tie výzvy, ktorými čelíme, je, že tam takmer nikto nehovorí po nemecky. Je to problém, ale nie je to nevyriešiteľný problém. Opäť, pokiaľ tí klienti budú o to dostatočne žiadať, tak sa to ste, stane. Napríklad e, firmy, e, z, ktoré ponúkajú kúrenie, kúrenárske zariadenia, tak blokovali solárne e, formy kúrenia, ale v konečnom dôsledku e, sa museli prispôsobiť. A to isté potrebujeme aj v oblasti stavebníctva, potrebujeme e, potlačiť zo strany európskej a miestnej e, vlády. Ďalší račník, pán Votres. Ja si myslím, že v stavebníctve je to naozaj e, lokálna záležitosť, ale úloha Európy je veľmi dôležitá pred 5-6 rokmi sa všetky členské štáty zaangažovali do Rusku, ako sa to rieši v Nemecku. To sú dôležité veci. A teraz tiež máme niekoľko európskych projektov na túto tému v rôznych krajinách a myslím si, že áno, na jednej strane je to na národnej úrovni, ale na druhej strane e, aj Európa môže prispieť k tomu, aby sa e, Hovoríme tu o krajinách. Je tu ešte stále istá e, bariéra v, v znalostiach. Ešte zatiaľ si nie všetci sú vedomí situácie naozaj zásadné makro, makroekonomické benefity, prispieva k vytváraniu pracovných miest, napomáha európskej trhovej pozícii. Čiže na toto sa musíme tiež zameriavať. A pokiaľ ide o politickú úroveň, bolo by dobre, keby sme mali zmysluplnú cenu za... Hovoríme tu o veciach ako obnoviteľné zdroje energie či efektivita, ale možno by sme mohli hovoriť aj o vyššej miere komfortu pre ľudí, ktorí žijú v týchto e, budovách. Pardon. No a posledná pripomienka. E, v Holandsku existuje zaujímavý program, ktorý e, sa venuje industrializácii renovať stavebníctvo a uvidíme, čo by na to oni povedali. Ďakujem vám veľmi pekne za naozaj fantastické prezentácie. Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Kolegovia, dámy a páni, prosím, začníme hneď. Nestracajme čas. Tá téma, ktorej sa budeme venovať, je veľmi znám, dobre známa. V prvom rade vás všetkých e, zdravím, ospravedlňujem sa, že som sa nemohol zúčastniť v prvej časti zasadnutia, mali sme povinnosti niekde inde. Čo skoro začne ďalší trialóg o obnoviteľných zdrojoch. Včera sme začali European Union Governance. Spolu s výborom Envy sme začali na tomto pracovať a myslím, že to bolo úspešné. Takže naozaj bojujeme o balíček e, zelenej ekologickej energie. Dúfam, že workshop, e, na ktorom ste sa zúčastnili o, o obnoviteľných zdroj energie, bol, bol, bol pre vás prínosný. A včera, ako si isté spomeniete, sme tu mali vypočutie o vnútornom trhu so ozemným plynom a dnes budeme v tejto diskusii pokračovať. Spoločné pravidlá pre vnútorný trh eh, so zemným plynom. Technické záležitosti. 142 pozmeňovacích návrhov, to nie je veľa. Je, text je krátky, má tri strany, naozaj to nie je nič zložité. Návrh e, smernice, ktorým sa mení aktuálna smernica a na základe aj viacerých požiadaviek zo strany Európskeho parlamentu. Takže tá smernica má obmedzený rozsah, teda tá zmena smernice nemá veľký rozsah, pretože tak tam už sme nám došlo, ale malo by to práve zaplniť regulačnú medzeru. V tejto chvíli totižto niektoré členské štáty a účastníci na trhu majú selektívny prístup pri uplatňovaní energetického balíčka. Ako už zaznelo aj včera na hearingu, na vypočutí, meškáme a to minimálne 9 rokov. Niektorí z vás to včera spomínali. Ale ako sa hovorí, lepšie neskoro ako nikdy. Takže prosím, doriežme to a implementujme potrebné zmeny čo najskôr. Z môjho pohľadu je to jedna z najdôležitejších tém, ktoré máme pred sebou. V návrhu som predstavil iba niekoľko doplnení k samotnému návrhu komisiu zhodne, pretože ako som videl, nebolo tu veľa pozmeňovacích návrhov. Verím, že sa nám podarí čo najskôr dopracovať ku kompromisným um, pozmeňovacím návrhom. A ešte by som chcel dodať, že ich pripravíme v priebehu budúceho týždňa. Tá smernica bude krátka, bude technickej povahy Všetky pozmeňovacie návrhy by sme mali pripraviť v priebehu jedného týždňa a potom sa následne bude hlasovať 21. marca pre náš vnútorný trh. Z môjho hľadiska je problematická jedna vec. A to je stanovisko rady. Naozaj zúfalo potrebujeme stanovisko rady v marci, aby sme mohli začať tri, takýto krátky legislatívny návrh, ktorý má naozaj veľmi obmedzený rozsah. Čiže stanovisko rady je pre nás veľmi dôležité. Očakávame od bulharského predsedníctva, že toto stend budeme pripravení 21. marca. Keď budeme riešiť kompromisné pozmeňovacie návrhy, zohľadním naše predchádzajúce diskusie na ITRE, vrátane tejto, výstup z konzultácií s zúčastnenými stranami, ktoré vedla komisia členov výboru ITRE. Vážení kolegovia e, výboru ITRE, pre mňa sú naozaj vaše návrhy na pozmeňovacie návrhy zásadné a preto by som si rád vypočul, ktoré z nich a prečo sú podľa vás zásadné na zlepšenie a posilnenie mojej správy. Takže by som si, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som tieňový spravodajca a chcel by som e, zopakovať to, čo som už spomínal v minulosti. Hovoril som o tom dokonca aj včera. Myslím si, že zmena tejto smernice musí vstúpiť do... Pla- zmenená na ich spravodajcom budúci týždeň. Ďakujem pekne. Pán Silikiotis za GUE. Ďakujem, pán predseda. na základe pozmeňovacích návrhov, z pozmeňovacích návrhov vyplýva, že je tu obava, o nega- že by navrhovaná smernica mohla mať negatívne dopady. A to je dôvod, prečo viacero európskych poslancov je za totálne zamietnutie smernice. Skupina GUE eh, predpokladá, že navrhované zmeny eh, sú nepriateľné. Najhoršie podľa, na, podľa nás je to, že táto smernica manipuluje členské štáty, pokiaľ ide o transakcie s tretími krajinami. Európska kraj, eh, pardon, komisia sa pokúša kontrolovať aj e, plynovody, ktoré slúžia na export zemného plynu smerom k tretím krajinám. Tento návrh má za cieľ zrušiť jednoducho práva členských štátov. Komisia namiesto toho, aby navrhla riešenia alebo e, iniciovala hľadanie riešení, pokiaľ ide o E, energetické zdroje, vytvára prostredníctvom tejto smernice ďalšie nové problémy. Ako pre existujúce plynovody, tak pre nové budúce plynovody. Niektoré plynovody budú privádzať zemný plyn smerom do EÚ, a perspektívy, ktoré vyplývajú z nového návrhu smernice, nás naozaj znepokojujú. Pán predseda, chcel by som sa obrátiť na vás, ste zodpovední za náš výbor a chcel by som vás vyzvať, aby ste e, boli iniciatívni a začali tlačiť na Turecko, aby toto zastavilo svoje ilegálne e, činnosti v exkluzívnej hospodárskej e, zóne na Cypre. Hovoríme tu o konsolidácii vnútorného trhu e, so zemným plynom a pritom Turecko už dlhé roky e, zabraňuje jednému talianskému podniku, aby vstúpil do exkluzívnej hospodárskej zóny na Cypre, aby sa vďaka tomu prispelo k konsolidácii energetickej bezpečnosti EÚ. Na rade sa hovorilo o týchto nelegálnych činnostiach Turecka, avšak napriek tomu Turecko e, naďalej v tejto činnosti pokračuje. E, vyzývame preto aj Európsku komisiu, aby oni vyzvali Turecko, aby ukončilo tieto nelegálne činnosti. A pán predseda, vyzývam aj vás, aby ste urobili to isté, pretože v skutočnosti teraz nedáva naozaj zmysel hovoriť o, disk- o konsolidácii energetickej bezpečnosti keď na hraniciach, alebo v rámci našich hraníc sa dejú takéto nelegálne aby sme túto situáciu zabezpečili. No a druhá vec, ktorá je dôležitá, vyplynulo to aj zo stretnutia spravodajcov, je, sú to kompetencie únie. Chceli by sme navýšiť kompetencie Európskej komisie v prípade... Trebujeme a čo naozaj sa jasne vyprofilovalo včera, je, že by sme vlastne mali byť e, veľmi hrdí na to, čo v zemnom plyne. Máme tu teraz e, teda právne úpravy, ktoré vedia lepšie reagovať na e, krízy. A to, čo nám chýba, je to, čo sa teraz dostane naozaj e, najväčšou lobisko, ktorú som kedy videl v tomto výbore. To, čo tu teraz navrhujete, je veľmi inteligentné, aby naozaj e, najväčšou lobisko, ktorú som kedy videl v tomto výbore to, čo tu teraz navrhujete, je veľmi inteligentné, aby neexistovali žiadne výnimky. A tieto výnimky e, my ale potrebujeme práve preto, že aby sme vyhrali túto hru Talian. A preto potrebujeme pár výnimok, aby sme politicky túto hru e, vyhrali. A ja som relatívne optimistický. Myslím, že by sme e, tu mali hrať s otvorenými kartami OMV, BSF, tých eh, kolegov vo východnej Európe. Eh, Danika má pravdu, keď sa stiažuje na situáciu. Eh, tam Bulhári majú pravdu, pobalské krajiny majú pravdu, keď sa stiažujú na situáciu, ktorú tam majú Poliaci, majú pravdu. Ako zapodoeurópsky poslanci je našou povinnosťou, aby sme prispeli k náprave tejto situácie. Ďakujem. Je to spomenuté, pretože vy ste kolegyňu spomenuli. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Turm, považujem to za nesnesiteľné od vás, že, jede, že diskreditujete jeden z najväčších eh, rakúskych eh, podnikov s tým, že ho nazývate, že je to gang eh, Gazpromu. 15 rokov spolupracujeme s Gazpromom. Ak sa snažíte to kriminalizovať alebo označovať za to, že to je niečo zlé, nie je tomu tak. Je to podnik, ktorý je kotovaný na burze má naozaj veľmi dobré eh, korporátne riadenie a naozaj nie je vhodné, aby ste ho takto označovali. Nie som ani lobbystkou eh, tohto podniku, len objasňujem, že z môjho pohľadu, ale vidia to aj mnohí iní, tak eh, je potrebné hľadať politické riešenie, aby sa ruský poskytovateľ, sa tu nejako mm, tá situácia definovala lepšie, treba mať čo najväčšie, najväčšiu istotu pre Európu a najlepšie ceny pre spotrebiteľov. Samozrejme, potrebujeme tu dobrý vnútorný e, trh e, so zemným e, plynom. To je hlavný cieľ, ale otázkou je, či s týmto opatrením tento cieľ môžeme naozaj v najlepšej miere dosiahnuť. Navrhujem teda, aby sme eh, trošku pokojnejšie pristupovali k tejto téme. Pán Rubich, budete možno trošku diskusiu medzi pánom Turmsom a pani Kapel, pretože si myslím, že ak by to tak bolo, že rakúske podniky by ich eh, inštaláciách. A keď sa pozrieme na mapu Európy, vidíme, že Rakúsko je skôr na juhu než na severe, takže naozaj neviem, ako to súvisí so Severným morom a Pobaltím a tým plynom, ktorý je taký kontroverzný. To s tým predsa vôbec nesúvisí. Barbara, ste tak eh, silne proti tejto novelizácii. Ako obvykle, tu máme aj e, zástupcov Európskej komisie. Vo všeobecnosti ďakujem Európskej komisii. Včera sme začali ďalej v oblasti energetického trhu, balíčka e, čistej energie. Za to vám veľmi pekne ďakujem každé takéto Európske energetické fórum za prítomnosti za dôležitých témach e, významných pre energetickú úniu. Ste veľmi nápomocní ako Európska e, komisia. Samozrejme, niekedy e, sa máme odlišné pohľady. Takže pán riaditeľ Bochat, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem aj za príležitosť trošku sa vyjadriť k tým pozmeňovacím návrhom. V prvom rade by som chcel opakovať všetky body, už som to povedal minule. Chcel by som sa zamerať na individuálne pozmeňovacie návrhy, ktoré boli pre... a opäť vyjadril poľutovanie, že neurobila sa dopadová štúdia k tomuto návrhu. Chcem teda začať e, tým, že vyzdvihnem neurobili dopadovú štúdiu, neporúšime pravidlá, pretože s týmto návrhom sme vo veľmi špecifickej situácii. Pre komisiu a si prešli všetky tieto pozmeňovacie návrhy. To je dôležité. E, pozícia Európskej komisie, keď budeme diskutovať e, o našich pozmeňovacích návrhoch k návrhu správy, e, návrhu Európskej komisie. No, takže dovolte mi, aby som vyzdvihol niekoľko krátkých bodov na záver. Transpozícia za tri mesiace, to je dosť zrejmé pre celú Európsku úniu. A hovoríme, že zóny je absolútne nevyhnutná a je to úplne zrejmé, pretože ak, by, ak chcete obchodovať s čínskymi hračkami, alebo... Takže to je doplňujúci problém. Ale nemali by sme uvádzať v prípade tohto nariadenia nejaký konkrétny projekt veľmi pozorne počúvame existujúce projekty, pri, projekty v príprave, pretože je jasné, že sme pripravení implementovať toto nariadenie na celom území EÚ. A z tohto pohľadu e, samozrejme noví spravodajcovia mohli by sme o tom diskutovať a aj to, že ako vyriešiť niektoré konkrétne problémy Včera sme mali možnosť diskutovať s ktorýmkoľvek eh, zástupcom vysokoposkáže. Kolegovia, Rád by som navrhol, aby ste do budúceho týždňa eh, poslali pripomienky teniem spravodajcom, ktorí potom budú riešiť vo svojich prejavoch posilňuje, zlepšuje moju správu, takže tým by sme mohli začať a potom by sme ďalej pokračovali v diskusii a zlepšili vylepšili tieto pozmeňovacie návrhy. Nezabúdajme, že z našej strany je časová lehota 21. marec a čakáme na bulharské predsedníctvo, ktoré predstaví spoločné stanovisko rady, aby sme mohli začať rokovať e, v rámci triologu. možno už snáď začiatkom apríla. My sme na to pripravení. Ďakujem za diskusiu, priatelia. Je to ostná otázka otázka na vlastné zodpovedanie. Chcel by som poprosiť náš výbor. Je to prvýkrát, kedy naozaj zo systematického hľadiska o, diskutujeme o e, konkrétnych legislatívnych prvkov o, otázky ústupov od prostredkovania. V médiách sa o tom teraz veľa diskutuje, dokonca aj na k tejto síce problematickej, ale sľubnej technológie. Ja verím, že vďaka nášmu prístupu dosiahneme vyššiu mieru jasnosti. E, z praktického hľadiska je toto veľmi dôležité, budeme o tom hovoriť na našich workshopoch, ale v tejto chvíli nebudem zachádzať do detajlov. Uh, mali. Máme tu potom cloud, centralizáciu údajov, ale decentralizáciu hardveru a v tejto chvíli prechádzame do ďalšej fázy, ktorá umožní užívateľom počítačov, aby mali decentralizovaný hardware ako aj decentralizované údaje. Ako každý určite vie, toto môže viesť mnohým e, výstupom, že chcela by som hovoriť o e, tých distribuovaných záznamoch o transakciách E, niektoré tieto záznamy o transakciách, záznamy o transakciách. Dôležité je ukázať si, že to nie je len blockchain, že to nie je len bitcoin, o čom hovoríme. V tom, tejto sfére umelej inteligencie, energetický sektor, ktorý nám môže taktiež poskytnúť vynikajúce riešenia, Eh, sektor zdravotníctva, ako aj napríklad vzdelávanie, lebo môže zabezpečiť aj lacný, dôveryhodný eh, systém volieb, či môže varovať pred záplavami. Je tu naozaj veľmi veľa možných, ktoré je to akási distribuovaná databáza eh, s kryptografickými podpismi. Je tu ďalšie dôležité využívanie blokácovania inovácií v Európe. Potrebujeme právnu istotu e, v tom kaperabilitu, štandardizáciu. Je naozaj dobré, že v Junckerovom pláne e, v EFC, a pokiaľ ide o blockchain, tak by sme to nemali regulovať technológiou per se, ale konkrétne odvetvie od odvetvia je treba zabezpečiť technologickú neutralitu a neutralitu biznis modelov. To sú moje hlavné princípy v tomto texte. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a chcem sa aj poďakovať za spoluprácu s mojim tímom, za spoluprácu s DG Connect a DG Digit. A naozaj e, musím tiež spomenúť, že sme mali úžasnú spätnú väzbu z Living Universities of Europe e, v e, spojený Ciozny naozaj umiestnil Európu na vedúce priečky v oblasti digitálnej ekonomie, tak ako e, sa to podarilo Spojeným štátom v 90. rokoch. Ďakujem. Reporter, Eva. Ďakujem, Eva. A teraz ti nevyskovať spravodajkyni Eve Kajli za prácu, ktorú odviedla na našom návrhu, organizovala e, workshopy, ten posledný bol ešte dnes ráno. Je dôležité, že sme si mali možnosť vypočuť rôznych expertov. Je to veľmi naozaj nová technológia, je pre nás dôležité pochopiť, o čo vlastne ide. E, zavedeniu internetu. Niektorí hovoria, že je to naozaj výlučne hybridná technológia, je tu veľa očakávaní e, a je preto dôležité, aby sme o tom diskutovali aj my a aby sme aj šírili osvetu o tejto novej technológii. A prístup parlamentu by mal byť z technologického hľadiska neutrálny. Ja si myslím si, že v tomto návrhu sa propagujú nové technológie, je to vyvážené Naredenie je naozaj súhlasím s, s tým smerovaním. Je potrebné prediskutovať, ako docieliť to, aby Európa bola maximálne naklonená inováciám, zároveň však um, pre výbor ITRE, výbor ITRE bolo vždy dôležité, aby takýto regulačný rámec v Európe existoval, ktorý podporuje inovácie a pre takéto nové technológie možno by bolo dobre vydať e, usmernenia pre niektoré členské štáty. Urobili, urobila to tak komisia aj v prípade vzdelanej e, možno uznávať digitálne podpisy v rámci legislatívy členských štátov. Čiže naozaj je dôležité, aby členské štáty E, tými e, e, aplikáciami. Najznámejší je konkrétne Bitcoin. Je možné, že práve kvôli tomu má technológia blockchain občas aktívne, uskutočnili viacero výskumov toho, ako by sa dali prakticky uplatňovať tieto technológie v oblasti dopravy, komunikácie a zdravotníctva. A vyzerá, by sa malo uvádzať, že šírime osvetu a pokúšame sa podporiť inovácie a investície No a mali by sme s obsahom a vítam väčšinu návrhov. Je to naozaj komplexná, náročná téma a s takýmto typom správ má napríklad záznamoch zo, z, zdravotníckých záznamoch a o katastrálnych záznamoch. S tým absolútne súhlasím, možno by sme to mohli rozšíriť aj na sociálne. Šifrovanie údaje nie je v súlade s GDPR. Podľa mňa to nie je až také jednoduché a zaujímalo ma, aké bolo právne e, volieb. Ja si myslím, že má reálnu hodnotu, keď ľudia naozaj fyzicky nakreslia e, krížik na papier. Ale taktiež